Herzlichen Dank. Herzlich willkommen. Že srdečná vďaka. Ďakujem, že už niekoľkí z vás sú tu. O to rýchlejšie nám to pôjde. Chcel som vás poprosiť, aby, sme, aby ste súhlasili s tým, že body dnešného popoludnia 3 a 4 by sme vymenili už akokoľvek je to. A potom by sme Deviatku, deviatku by sme uh, urobili skôr a v jedenáctke e, bude španielská ministerka zastúpená, zastúpená štátnym tajomníkom v rezorte. Takže dúfam, že s týmito zmenami budete e, budete súhlasiť, nevidím nikoho, takže e, považujem to za schválené. A teraz mi dovolte, aby som uh, a t- povedal, že budeme pokračovať trojka, trojko, pardon, bodom rokovania. Tre, ktorá je vlastne štvorka, to je posilnenie chemickej, biologickej, radiologickej a nukleálnej bezpečnosti. A pán kolega Franko, Gaston Franko, je za to zodpovedný. A teda, ak súhlasíte, dostane ako prvý slovo pán kolega Franko. Nech sa páči, môžete začať. je vous rappelle que les dispositions en matière de sécurité intérieure et de protection Dobré ráno, pardon, dobrý deň. Dobre, takže ja som zodpovedný za opatrenie v oblasti bezpečnosti. Nož, E, tuto je, e, tu sú väčšina kompetencií na členských štátoch, ale predsa len máme aj my isté oblasti. Čo sa týka chemickej, biologickej, radiologickej a nukleárnej bezpečnosti, v krátkosti nazývaná CBRN. Musím povedať, že sme tu dosť e, že sme dospeli dosť po, k veľkým pokrokom práve v súvislosti s medzinárodným terorizmom a ďalším ohrozeniam. Podstatným cieľom tohto balíka opatrení pozostáva zo 101 opatrení. Je to taký balík opatrení. Mm, jednotlivé členské štáty eh, nás majú podporiť v oblasti tejto bezpečnosti a eh, myslím, že môžem povedať, že medzi a, eh, a majú teda podporiť spoluprácu medzi verejnými orgánmi a úradmi my ich máme ako poslanci animovať k tomu, aby sa tento plán rýchlo a efektívne aplikoval. Už prešiel jeden rok od e, vydania oznámenia oznámenia Európskej komisie v roku 2009 a jeden rok je veľa bez jasného politického signálu z tej druhej strany. Takže e, tie bezpečnosti bezpečnosť, zariadení, ktoré by mohli padnúť do rúk medzinárodným teroristom, tieto predstavujú absolútnu prioritu. A aj keď sme v Európe ešte nemali žiadny útok na e, CBRN, my na to musíme byť pripravení a e, výroba mm, špinavých zbraní, e, prípadne aj z radioaktívnych materiálov predstavuje pre nás veľkú výzvu. Ale aj atentáty, ktoré sa udiali v Spojených štátoch, napríklad e, takisto ataky a, a atentáty jedovatými plynmi, ako bolo v e, tomu v tokijskom metra. Toto jednoducho musíme zamedziť. Musíme mať v rukách efektívnu a, a účelné opatrenia, účelný postup. Je dôležité, aby sme e, v oblasti boja v rámci CBRN, e, tu sa opierame o tri oblasti, profilaxia, efektívnosť a údenosť. Tieto tri osy musia byť spojené. Dobrá politická vola, praktická realizácie a, a aplikovaný výskum. Tieto sa k tomu musia pridať my chceme, aby Európska únia na medzinárodnej, e, na medzinárodnej pôde ešte posilnila svoje úsilie a predovšetkým, čo sa týka e, obchodu s nukleárnym a radioaktívnym materiálom, aby tento bol zakázaný alebo silne obmedzený. E, špecificky, na po stránke chcem uh, vám povedať, že e, nám záleží na inteligentnej spolupráci s členskými štátmi. Niektoré sú v oblasti bezpečnosti CBRN ďalej ako iné, a nie, ale niektoré štáty musia e, technológie zdvojnásobiť. My nemôžeme postupovať roztrieštenie, musíme e, sústrediť naše sily a naše kapacity Myslím si, že je najvyšší čas, aby sme vytvorili skutočnú európsku priemyselnú politiku v oblasti práve tejto bezpečnosti. My sa musíme opierať o spoločné štandardy a techniky a certifikovať naše vybavenie navzájom. Mnohé podniky nie sú v stave uzatvárať alebo dos- docieliť zmluvy so Spojenými štátmi alebo v, Čín, e, v Číne pretože tieto podniky majú veľmi striktné predpisy. My musíme teda postupovať skutočne veľmi rigorózne tak, aby naše priemyselné odvetvia e, sme chránili e, takisto s e, opatreniami, ktoré budú veľmi striktné. To isté platí aj pre e, výskum a vývoj. Vývoj predtým, ako e, zrealizujeme určité výskumné programy, musíme ich vyhodnotiť a vyhodnotiť rizika a validovať ich v pilotných projektoch. Posledný bod, pán predseda. Ja zamýšľam sa osobitne osobitne koncentrovať na mm, vzdelávacie centrá v Európe. Chcem, aby sme posilnili náš, vzdeláva, náš stav vzdelávania. Vážne kolegyne a kolegovia, Samozrejme s nápetím očakávam na váš dojem a na vaše návrhy k mojej správe. Ďakujem srdečná vďaka. Ako ďalší, pán kolega Anču, ako tíňový spravodajca. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja som mal tú čest spolupracovať s našim kolegom poslancom Gastonom a a spolupracoval som aj s ďalšími poslancami. Boli tu také dve, dva podstatné kroky v oblasti regulácie a koordinácii krokov na vylepšenie regulácie alebo upravy CBRN. E, oznámenie komisie bolo zverejnené presne pred jedným rokom a komisia zrejme prijala potrebné opatrenia a my sa nachádzame ešte stále pred fázou realizácie. Čo sa týka realizácie a správy o realizácii, tak tu bude musieť e, komisia predložiť e, správu. Ten časový horizont e, potom bude vyzerať tak, že sa nemôžeme vyhnúť núdzovým situáciách. Situáciám videli sme, že v Nahajti bolo obrovské zemetrasenie, potom v Mexickom zálive ropná katastrofa, takisto epidémie. Toto všetko nám môže našu prácu stiažiť ale my jednoducho musíme mať k dispozícii nástroje a opatrenia, ktorým my môžeme nejakým spôsobom zvládnuť to riziko, ktoré e, vystáva. Chcem sa venovať niekoľkým problémom s ktorými sa táto správa vysporiadáva. Tak ako kolega Gaston už povedal, my by sme mali um, realizovať rôzne opatrenia v oblasti výskumu a vývoju, vývoja, pre všetkým v eh, oblasti CBRN, pre všetkým v oblasti výroby. Ale aj naša schopnosť inteligentne sa vysporiadať s ohrozením rôzneho druhu tak toto musíme takisto urobiť. Financovanie výskumu a vývoja sa môže realizovať cez uh, e, 7. rámcový uh, výskumný program, tak ako to navrhá komisia. Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby sme pri profilaxii pred teroristickými um, útokmi mali vytvoren, vytvorenú databázu všetkých opatrení a nástrojov v rámci CBRN, tak aby sme mohli, ale aby sme mali v rukách nástroje na boj s terorizmom a aby sa všetky teroristické udalosti mohli vysledovať. Komisia by mala využívať všetky možnosti, ktoré ponúka internet a, bezpe- a šíriť e, bezpečnostné nástroje bezpečnosti direktívy pre prípad núdze aj do členských štátov. Takisto, čo sa týka tajných web stránok, ktoré obsahujú informácie o CBRN alebo o určitých e, rizikových substanciách, ako ich dostať na trh. O tomto by sme mali byť informovaní. Takisto by sme mali byť informované o stave vo výskume a mali by sme mať, byť konzultovaní pri vypracovaní týchto opatreniach. Politika CBRN má veľký význam pre všetkých občanov v Európe a musí byť v našom záujme, aby sme aj v takejto rizikovej situácii obstáli. Toto musí, tu musíme ale postupovať veľmi zodpovedne a musíme spolupracovať e, členské štáty a Európska únia. Ďakujem, pán e, Rubich, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať takisto pánovi Frankovi, pretože si myslím, že bezpečnosť pre nás zohráva skutočne veľmi dôležitú úlohu a my v Európskej únii máme a, povinnosť prezadiť na nás vyššiu mieru zodpovednosti. Myslíme si, že komisia ide tým správnym smerom. Musíme vidieť, aké sú tu tie oblasti rizika, aj čo sa týka prevencie ako ich zvládneme, mali by sme postupovať aj metodami eh, best practice. Musíme si pozrieť v rámci jednotlivých členských štátov, čo sa môžeme naučiť od tých ďalších 26. A takisto v prípade vyskytnutia sa problémov, že urobíme peer review a tak, aby to nezostalo len na jednotlivom členskom štáte, ale malo by to byť celkovo transparentná, otvorená záležitosť, mali by sme to vedieť prezentovať a Mali by sme môcť urobiť správne, mali by sme môcť e, správne reagovať keď si zoberieme, e, že Európu, máme Európu 27, že by sme si odladili tie e, plány pre núdzové a krizové situácie. Myslím si, že už toto je ten správny krok, lebo môžeme sa jeden od druhého dosť veľa naučiť. Toto by malo skutočne dobrý, veľký zmysel a myslím, že bezpečnostní experti z 27 členských e, krajín by mali byť e, zhrnutí e, do jednej riadiacej jednotky, tak aby sme sa, a takisto by nás mali informovať vždy o poslednom stave, aby sa naše vedomosti nachádzali na aktuálnej úrovni. Keď si pozriete, ako sa určité veci vyvíjajú aj eh, po nákladovej stránke, tak tu máme oveľa efektívnejšie riešenia v Európe. A myslím si, že práve teraz v, eh, počas eh, hospodárskej krízy tu sú bezpečnostné architektúry, ktoré musia skutočne dbať o to, aby sa tie náklady aj v prípade nejakého rizika či problému využívali veľmi efektívne a aby sa zasahovalo efektívne. Ja vítam, že pán komisár Oettinger takisto na, pozval um, pozval uh, ropné spoločnosti, my vieme, že ropné a plynové katastrofy máme na celej zemi, zemi pardon, a tie dôsledky by nám mali byť e, takým jasným varovaním. Myslím si, že môžeme podporiť skutočne pána spravodajcom. myslím, že pána Franko toto formuloval veľmi vhodne a že to má veľký význam tak pre nás, ako aj pre všetky občanky a občanov v Európe. Ďakujem. Ako ďalší bude hovoriť pán Tori pani Torin, ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať pánovi kolegovi Frankovi za výborne odvedenú prácu a súhlasím s tým, čo práve predniesol pán kolega Rubich. pretože tu ide o vedomosti a o to, o to povedomie, ktoré my v našom, našej práci stále máme. Je dôležité, aby sme využívali najlepšiu prax zo súzených krajín a aby sme boli otvorení pri, pre určité návrhy, ale aby sme v každom prípade si vždy pozerali, či e, v rámci tých 27 členských štátov máme nejakú prax, ktorá by to mohla e, nahradiť či doplniť. A preto sa pripájam k návrhu môjho kolegu e, Paula Rubiga, aby sme aby sme realizovali tie konzultácie eh, bezpečnostných expertov z členských štátov EÚ. Mm, myslím, že títo robia svoju prácu, musíme eh, sa ich aj opýtať, aké, aké odpovede dostali v ťažkých situáciách a podobne. K tým témach, o ktorých sa zmiňovali moji predrešníci, mi dovolte mm, pridať len jednu poznámku. Táto, celá táto záležitosť je veľmi citlivá. Toho som si vedomá. Viem, že sa o tom musí najmäšom diskutovať. Ja neviem, či to bude mať potom ešte zmysel, keď to budeme mať k dispozícii alebo nie, ale ide mi o následovné. Mimoriadná úloha informácií v tejto oblasti možno vidieť, tu možno vidieť tak pozitívne ako negatívne na, e, po, ako pozitívne je potrebné vidieť, že tie informácie sú absolútne dôležité pre informovanosť, pre e, distribuovanie vedomostí, aby si naši občania boli vedomí tých e, teroristických rizík, ktoré ich prípadne ohrozujú, ale musia mať takisto aj možnosti a nástroje, ako ich riešiť. Ale na druhej strane, tu sú už určite skúsenosti, ktoré s touto tematikou máme že napríklad chrypková epidémia z, minulého, z minulej zimy, tu by som napríklad povedala, že to sú také vzrušené informácie z jednotlivých e, krajín. Bolo to zrejme aj v mojej krajine, ale udialo sa to aj v iných krajinách, že tie informácie, ktoré som uh, tu, ktoré boli pretnesené, tieto viedli k veľkým obavám u občanov a na druhej strane samozrejme ale prišlo potom k rozhodnutiu členských štátov, povedzme, e, reagovať tak, ktoré reagovať tak, že to bolo v pomere alebo v ohľade e, k vlastnému problému excesívne. No už neviem, či tie e, informácie v každom prípade postačujú. Je to veľmi citlivá téma, ale aj tento element by som chcela pridať k tomu, o čom diskutujeme. Ja by som si želala, aby sme sa pokúšali aj na tomto poli e, robiť správne rozhodnutie. E, pán Hajman, zástupca komisie, dostane ako záverečný rečník slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. S veľkým zájmom sme si vypočuli všetky vystúpenia, ktoré tu ozneli. Áno, platí, že oznámenie už bolo prijaté pred rokom a vtedy sa veci vyvinuli, pretože rada ten akčný plán už schválila koncom minulého roka. Ak dovolíte, členovia výboru, poinformujem vás o tom, že e, už začal vo februári fungovať poradný výbor tento spája expertov z členských štátov a títo podporujú komisiu ako aj členské štáty pri implementácii akčného plánu. Toto je veľmi dôležitý orgán ktorý sa zaoberá presne tými otázkami, ktoré tu poslanci náčetli. Tiež tu máme podskupiny, ktoré sa zaoberajú jednotlivými časťami toho akčného plánu tak aby sme naozaj z členských štátov mali potrebné, potrebnú expertizu, potrebných eh, odborníkov. Toto e, všetko sa teda vlastne e, deje v rámci e, súkromno-verejného partnerstva, o tom ste iste informovaní. Tešíme sa na vašu rozprávu, tešíme sa na vaše dokumenty. Máme však pocit, že všetky veci, ktoré tu odzneli, komisia môže pokojne podporiť. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda, sme vybavili tento bod programu. Ešte raz chcem poukázať na to, že v júli sa k tomu ešte raz vrátime. Ak dovolíte, poďme k ďalšiemu programu. Ide tam o otázku európskej normalizácie. Pán kolega Butikofer už k tomu vystúpil. A dnes e, sa k tomu môžete teda raz vyjadriť pred hlasovaním. Takže, pán Butikofer, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Normalizácia nie je veľmi zaujímavou témou väčšinou, ale teraz sa tako stáva. Už sme tu mali dvoje pracovné raňajky, o ktorých sa, na ktorých sa o tom hovorilo. Bola tam zastúpená odborná obec, napríklad aj interskupina pre malú a strednú, pre malé a stredné podniky. Títo eh, sa zúčastnili eh, vypočutia v IMKU a tam som sa aj ja mnohému podučil. Vychádzajúc zo skúseností a z rozhovorov s kolegami, mám taký dojem, že niektoré z bodov, ktoré som sa snažil tu spísať, že tieto body sa stretli s pochopením. Dôležité je hlavne z hľadiska malých a stredných podnikov to, že princípy a zásady VTO musia byť zohľadnené. Takáto požiadavka je tu, hlavne zásada otvorenosti a transparentnosti. Viackrát sa poukazovalo už aj na to, že je mimoriadne dôležité, aby všetci aktéry na národnej európskej úrovni boli do procesu náležitým spôsobom zapojení. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, z ich hľadiska problémy vznikajú v troch oblastiach. Po prvé náklady, po druhé komplikovanosť noriem a po tretie otázka účasti. Pokiaľ ide o náklady, tam je dôležité, aby tu boli sady štandardov za znížené poplatky, aby tu bol prístup k online zhrnutiam, ktoré budú bezplatné. Toto je veľmi dôležité, aby tu bola možnosť online účasti na diskusii o vývoji noriem, aby to nebolo vždy spojené s vysokými nákladmi na cestovné. Ďalej je dôležité, aby normy boli zjednodušené, hlavne pokiaľ ide o obsah tých referencií, bol znížený. A na záver ešte jedna vec. Aj dnes vo vypočutí v IMKU naozaj oprávnenie bolo poukázané na to, že v prípade noriem je dôležitá spolupráca s výskumom, vývojom, spolupráca s akademickou obcou, ako aj s vzdelávacím sektorom, že toto, túto spoluprácu je potrebné posilniť. A ešte taká technická poznámka, ide o bod číslo 10. Tam je odkaz na to, že by bolo dobre, keby Komisia sa snažila koordinovať eh, normalizačné aktivity s našimi medzinárodnými partnermi. V nemeckom preklade táto koordinácia eh, bola preložená ako Abstimmung, zladenie. Eh, toto je podľa mňa prísilný výraz, zavádzajúci a myslím, že v Nemčine by malo byť použité slovičko koordinírung. Ďakujem. Ďakujem, už to bolo napravené. Práve mi tu hovorí sekretariát. Hovorí pán predseda, pán Panajanto, ako prvý. Pán predseda, pán Butikofe, drahí kolegovia, prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Butikoferovi za odvedenú prácu. Jeho návrhy zlepšia fungovanie európskej normalizácie, takže vítam jeho snahy o to, aby tento proces bol otvorenejší a transparentnejší. Začlenenie všetkých aktérov je mimoriadne dôležitým krokom smerom k dosiahnutiu tohto cieľa, cieľa odpornosti a transparentnosti. Asociácie pre životné prostredie pre spotrebiteľov musia byť vypočuté pri príprave noriem. Dôležité je garantovať náležitú implementáciu a dohľad už prijatých noriem. Mali by sme zriadiť kritériá pre orgány, ktoré vytvárajú <coughs> takéto normy a myslím, že toto stanovisko je správnym miestom, kde tak urobiť. A na záver je potrebné garantovať eh, toky informácií, pokiaľ ide o normy, aby sa informácie teda mohli šíriť a na tieto účely by bolo dobré zrealizovať osvetové informačné kampane. Ďakujem pani Tykal ako ďalšia. Ďakujem, pán predseda. A ja by som sa chcela poďakovať kolegovi Butikoferovi za odvedenú prácu na tomto stanovisku. Tiež mu gratulujem aj za úspešný priebeh vypočutia vo výbore IMKO. Toto bola naozaj veľmi úspešná akcia a mali by sme takéto akcie opakovať častejšie. Mám totiž pocit, že problematika normalizácie v Európe nie je príliš známa, ale normalizácia je dôležitá pre fungovanie vnútorného trhu a konkurencieschopnosť v Európe. Z uvedených dôvodov som toho názoru, že pomocou tohto stanoviska by sme mohli vplývať na komisiu, aby táto celý proces urýchlila, aby urýchlila proces prijatia tohto oznámenia oznámenia o Európskom normalizačnom systéme. Tento by mal byť vo väčšej miere integrovaný. Ide o oznámenie, ktoré úzko súvisí s balíčkom o normalizácii. Dôležité je, aby si Komisia stanovila, aké opatrenia tam musia byť obsiahnuté. No a okrem tohto oznámenia samozrejme bude potrebný ešte aj akčný plán. Akčný plán na integrovanejší systém noriem, ktorý bude účinnejšie fungovať. Prístup k normám musí byť e, lepší, hlavne pre podniky, ktoré sú mimoriadne inovatívne. Tiež je dôležité posilniť úlohu Európskej únie v oblasti normalizácie Európska únia sa musí zapájať do vytvárania medzinárodných noriem. Musíme financovať aktivity, ktoré s týmto súvisia. Podporujem pána Butikofera v tom, že náklady na normy sú príliš vysoké, sú premrštené hlavne pre malé a stredné podniky, ktoré sú väčšinou tie najinovatívnejšie. Bohužiaľ, však často tieto malé a stredné podniky nemajú prístup k európskym normám. Tie sú dôležité hlavne pre priemysel. Už som spomínala, že to súvisí s konkurencieschopnosťou, že to súvisí s fungovaním jednotného trhu. Takže je dôležité, aby normy boli známe a aby boli dodržiavané. No a ešte na záver. Dôležité je zaoberať sa týmto oznámením naozaj hlbkovo. Na vypočutí do obeda sme zistili, že zatiaľ neexistuje dostatočná spolupráca medzi univerzitami, medzi výskumnými zariadeniami a tými normalizačnými úradmi v Európe. Univerzity by sa mali angažovať vo väčšej miere na poli prípravy, vypracovávania noriem. Myslím si, že náš výbor by mal byť zo strany komisie pravidelne informovaný o mandátoch, ktoré boli udelené v rámci procesu normalizácie. Sú to mandáty na dva roky, tieto udeluje komisia a ich cieľom je realizácia normalizačnej práce a s tým teda je spojené aj financovanie. Takže ešte raz blahoželám spravodajcovi. My sme predložili zo pár pozmaňovacích návrhov, ale naozaj ide iba o maličké doplnenia toho textu, s ktorým sme spokojní. Ďakujem pekne. Hovorí pán predseda, teraz má slovo pán Rubich. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa teším, že tú debatu teraz máme, pretože normalizácia rovnako ako patenty je dôležitá pre malé a stredné podniky. Využívanie existujúceho existujúcich e, technologických poznatkov, ktoré stavajú z osvedčených štandardov, noriem. Toto je veľmi, spoj- veľmi úzko súvisí s e, inováciami. Momentálne je jedným z hlavných problémov nadenie tých správnych štandardov, tých správnych noriem a myslím, že komisia by sa mala zamyslieť nad tým, ako do budúcna tie normy usporiadať tak, aby sme prostredníctvom vyhľadávača cez internet ich veľmi rýchlo našli. V prípade abstraktov by mala byť takáto možnosť, pričom tieto abstrakty alebo výťahy by eh, mali byť podľa možnosti viacjazyčné tak, aby z celej Európskej únie, z celého územia bola možnosť prístupu e, k týmto normám v príslušnom jazyku. Tie organizácie sa obrajú normalizáciou, tie sa mimoriadne odlišujú kvalitatívne aj kvantitatívne. A ja si myslím, že aj tam by bolo dobré um, to nejako zharmonizovať, vytvoriť nejaký jednotný štandard pre všetky členské štáty, napríklad vychádzajúc z právneho rámca pripraveného komisiou, schváleného parlamentom a radou. Takáto notifikácia by bola prvým krokom, potom by došlo k akreditácii jednotlivých inštitútov, tak aby sme mali zabezpečenú vysokú kvalitu noriem. No a potom by bola ešte certifikácia tak, aby tá kvalita normalizačných orgánov bola zabezpečená aj do budúcna. Samozrejme, že je ešte potrebné objasniť si, v ktorých oblastiach chceme vzájomné uznávanie, ak už sú nejaké normy niektorých členských štátov, či budú automaticky uznávané v iných členských štátoch, tak ako to bolo v prípade Solvitu, kde skrátka by bola osoba, ktorá by sa zaobrala realizáciou takýchto postupov. Vzájomné uznávanie by bolo jednou z možných metód, pričom harmonizácia by bola v centre záujmu. Ja si myslím, že konkurujúce systémy majú význam, hlavne v prípade malých a stredných podnikov. Je dôležité, aby mohli byť integrované veľmi rýchlo pri nízkych nákladoch do tohto systému. Ďakujem pekne, kolega Lange, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pridám sa ku kolegyni Týkal, pán, pán Butikofer. Možno by sme mohli ešte adresovať určitú výzvu komisii aby došlo k všeobecnej reforme normalizačnej politiky v Európskej únie, aby takýto návrh bol predložený čo možno najrychlejšie, pretože je tu mnoho otvorených otázok, vy ste ich aj načetli vo svojom dokumente a myslím si, že je potrebná všeobecná reforma. A teda musíme tlačiť na to, aby komisia o, s tým aj začala. Na jednej strane istotne ide o to, ako európske normy umiestniť v globalizovanom prostredí tak, aby došlo k posilneniu európskeho priemyslu. Istotne ide aj o to, aby normalizačný proces bol urýchlený a pokiaľ ide o to udelovanie mandátov, aj tým je ešte potrebné sa zaoberať, aby sme naozaj rýchlo technologické inovácie eh, mohli vybaviť príslušnými normami. Kolegyne, kolegovia, hovorili sme tu o otázke elektromobility. A tu môžeme iba naozaj eh, pokrútiť hlavou nad tým, ako pomaly ide proces normalizácie, počnúc s zástrčkami, pokračujúc infraštruktúrou pre elektromobilitu, a toto je mm, technológia, ktorá je naozaj veľmi perspektívna z hľadiska e, trhov, z hľadiska pracovných miest a tak ďalej. Takže naozaj je to potrebné urýchliť, aby tie normy boli príjmané a aj realizované čo možno najrychlejšie. To prosím zapracovať do tohto balíčka. A ešte mám jednu otázku týkajúcu sa nákladov jasné. Pre malé a stredné podniky je to celé mimoriadne komplikované, musíme to zjednodušiť. Ale pokiaľ ide o tie náklady, no už neviem, či je to až taká veľká prekážka, ak moje informácie sú správne. Tak pre malé a stredné podniky z pravidla normy stoja len niekoľko tisíc eur. A keď nejakú normu príjmete ako prvý, tak e, samozrejme máte z toho konkurenčnú výhodu, ekonomický zisk. Takže je to naozaj skutočný problém tie náklady? Ďakujem, pán predseda. Áno, dobrá otázka. Hovorí pán predseda, pani Sartori. Grazie, presidente. E... Pekne vám ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Súhlasila by som s tým, čo tu odznelo zo strany väčšiny kolegov, a ja som presvedčená, že by sme naozaj mali využiť túto príležitosť a, a tento počiatočnú etapu tejto diskusie, pretože na jeseň Samozrejme e, sa objavia rôzne správy, pokiaľ ide o túto tému, aj e, vo výbore pre priemysel, aj vo výbore pre vnútorný obchod. Myslím si, že tie hlavné obavy, ktoré máme ktoré sú obsiahnuté v návrhoch, e, ktoré vypracoval náš kolega, sa budú týkať hlavne nákladov, tak ako ste to už spomínali, ale práve takisto, a hlavne keď hovoríme o malých a stredne veľkých podnikoch, sa budú týkať aj tej ťažkostí, ktorým musia čeliť. Hlavne z toho dôvodu, že na tej európskej úrovni vlastne sa práve e, objavujú tie ťažkosti, pretože to sú tie nové pravidlá, ktoré vznikajú. Takže to riešenie, ktoré jednoducho e, prináša zo sebou záväzok zjednodušiť pravidla, že to by asi mohol byť cieľ, ktorý by stálo za to podporovať. A tie návrhy, ktoré boli predložené, a teraz by som sa chcela v podstate vysloviť k tomu návrhu týkajúcej sa koordinácie, koordinácie v nadväznosti na medzinárodných partnerov vrátane USA. Myslím si, že toto by malo sa stať celkom normálnym postupom, normálnym pravidlom od teraz naďalej. pretože keď v Európe príjmame nové pravidlá, musíme si byť samozrejme vedomi toho, čo sa deje v iných krajinách. Pretože to by mohlo znamenať, že náš priemysel e, bude penalizovaný a my si musíme uvedomiť, že aké to môže za sebou priniesť účinky. Takže naozaj sa musíme zamyslieť nad tým, že či ten náš výber je správny. Veľmi pekne ďakujeme za ten bod 10. Ja si naozaj myslím, že to by malo byť skôr všeobecné pravidlo ako, tak povedať, financovanie z času na čas, ako to teraz vyzerá. Pán predsedajúci udelil slovo pánovi Weberovi. A ja by som sa chcel poďakovať za túto vynikajúcu správu a za všetky tie dojednania, ktoré v podstate predkladáte v tejto správe. Samozrejme, že to, čo sme zatiaľ prijali, to sú veci, ktoré platia na tovar a služby, ktoré môžeme práve tak aj dovážať. Takže dá sa povedať, že tieto normy istým spôsobom by mali vlastne chrániť európskych spotrebiteľov. A ešte ďalší bod, ktorý som chcel pridať do tejto rozpravy, možno, že sa to netýka priamo tejto e, správy pána Butekofera, ale chcel som sa vyjadriť k tomu, že inšpekcie s týmto spojené a postupy s týmto spojené sú veľmi dôležité. Samozrejme, že môžeme mať toľko noriem, koľko chceme a potrebujeme mať normy, ale rozmýšľam o tom, že či doterajšie postupy sú dostatočné, hlavne v podstate v nadväznosti na to, čo sa objavuje v USA, respektíve v novo sa rozvíjajúcich ekonomikách. Vieme veľmi dobre, že máme isté normy, ale tieto normy nevždy presne dodržiavame, pretože možno, že tieto postupy nie sú aktualizované v nadväznosti na to, čo sa nimi sleduje. Takže pokiaľ ide o, o formovanie e, takých, takejto činnosti v oblasti normalizácie, musíme sa zamyslieť samozrejme aj nad postupmi a musíme zabezpečiť, aby tie normy, ktoré príjmeme, skutočne sa budú uplatňovať v nadväznosti na tovar a služby v Európe, ale aj na tovar a služby, ktoré sa dovážajú. No, ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. Ešte raz pán Pitikafer. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Veľmi pekne ďakujem kolegom za ich príspevky. Chcel by som len na niekoľko pripomienok veľmi stručne reagovať. Pani Weissenhorn, ktorá v podstate e, zodpovedá za túto oblasť v generálnom riaditeľstve pre podnikanie, celkom jasne dnes do obeda povedala, že komisia má v úmysle na jeseň, respektíve najneskôr začiatkom roka, ako to povedal pán Tajani, predložiť balík e, k normalizácii. A to v podstate presne bude ďaleko jasnejšie, pretože to by malo byť stanovisko a keď budeme mať pán Lanier toto stanovisko, tak potom by sme mohli uvažovať nad tým, že či to bude dostatočné alebo nie. Možno, že v podstate pán kolega Kožušník, ten pripravuje vlastne správu z vlastnej iniciatívy s tým cieľom, že v podstate by to bol príspevok parlamentu v nadväznosti na tento balík normalizácie. A pokiaľ ide o, o tú otázku, že či náklady sú centrálnym problémom, ja by som nepovedal, že tie náklady sú skutočne tým závažným, najzávažnejším problémom, ale o tom, o čom sa tu hovorilo, v podstate môj kolega hovoril o tom, že je to jeden z problémov, pretože ďalším problémom je otázka účasti, pretože v niektorých krajinách sa na tom sa e, týchto činností zúčastňujú, alebo sa na nich zúčastňujú naozaj veľmi e, dobrým spôsobom. A tretím problémom je problém nákladov, pretože tu nejde o to, aby všetky tieto normy museli byť jednoducho zdarma poskytované pretože to by istým spôsobom isté obchodné modely zničili, zničilo, ktoré majú svoj zmysel, svoj význam, ale skutočne by tu mali byť isté ponuky istých balíkov, noriem pre malé a stredne veľké podniky za nižšiu cenu a to je skutočne veľkou výhodou. A potom, pokiaľ ide o to, že sa tam nedostáva dostatok poradenstva, to je problém zosti na malé a stredne veľké podniky. A samozrejme, že si musíme uvedomiť, že aj náklady zohrávajú svoju úlohu. A teraz prosím nakoniec e, s pani Weisenau z komisie. Veľmi pekne ďakujem. Súhlasím s tým, čo povedal pán Butikofer, pretože my plánujeme vypracovať takýto balík, Najprv to bude samozrejme oznámenie, ale plánujeme aj isté akčné kroky a e, právny akt koncom tohto roka. Chcela by som len počiarknúť to, čo tu už odznelo. Ja samozrejme chápem, že na nás tlačíte, aby sme rýchlo konali, ale uh, ono to chvíľu trvá, kým sa toto vypracuje, pretože naozaj samozrejme si musíme byť vedomí aj tých nových úloh normalizácie, pretože tá normalizácia zohráva patričnú úlohu v prepojení na európsku legislatívu. Je to jasne definovaný rámec je potrebné v podstate, aby toto splňala aj legislatíva, pokiaľ ide o tento nový prístup. Odrazu hovoríme, že chceme spolupracovať s Európskou normalizačným úradom a on, úradmi a chceme vlastne zájsť za ten bežný rámec. Chceme sa na, pozrieť na tieto normy. Áno, to je potrebné, ale samozrejme, že <clears throat> to musia všetci pochopiť, musia s tým súhlasiť a možno, že nebudeme musieť robiť ani právne zmeny, ale musíme pozrieť na tie nástroje, ktoré používame, pretože zatiaľ v podstate tento normalizačný proces celkom dobre funguje, dobre beží, takže veľmi opatrne musíme k tomu pristupovať, aby sme nič nezničili. Musíme si dávať pozor, pretože my v podstate teraz žiadame niečo nové. Žiadame tých normalizátorov, aby urobili niečo nové v spolupráci s európskou legislatívou a európskym právom. <clears throat> A práve v tom uh, vlastne spočívajú tie nové výzvy a myslím si, že toto je proces, ktorý naozaj je potrebné robiť smerom z dola nahor. Potrebujeme to robiť spolu s, podnikmi, s firmami, pretože toto je proces, ktorému nemôže dominovať komisia, ale musíme to robiť v spolupráci s obchodnými spoločnosťami a takisto aj s normalizačnými úradmi. Takže, ak mi dovolíte, toto bola trošku osobná poznámka. Ďakujem vám za pozornosť. Veľmi pekne ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Takže zajtra máme lehotu, eh, čo je dosť nezvyklé v nadväznosti na predloženie podmenujúcich návrhov, ale bol by som veľmi rád, keby ste dodržali láskavo eh, túto lehotu, aby sa to dalo preložiť a tak ďalej. Takže sa vám veľmi pekne chcem poďakovať a tým pádom sme túto časť dnešného programu, respektíve túto schôdzu, by sme ukončili a môžeme tým pádom ísť na iné schôdze a vážení kolegovia, e, koordinátori by tu ešte zostali a zajtra sa stretneme opätovne.